Grazie colleghi della vostra puntualità. Ďakujem kolegovia za vašu presnosť. Môžeme už začať s našim zasadnutím, s prvým bodom eh, programu eh, dnes, eh, nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami. A hneď by som udelil slovo pani spravodajkyni Pani eh, Lochbírer. Danke, Herr Vorsitzender. Ich bin erst gestern von meiner Frau... Ďakujem pekne, pán predseda. Včera, bol to včera, ma nominovala naša politická skupina na to, aby som bola spravodajkňou pre túto tému. Takže z časového hľadiska bolo žiaľ nemožné si tie podklady naštudovať. Ale chcela by som niečo povedať pozadí celej veci. Ide tu o to, aby sme v prvom kroku objasnili, či tento eh, finančný nástroj na spoluprácu s industrializovanými krajinami, je skôr taký zahranično-politický nástroj, alebo či ide o nástroj, ktorý sa týka skôr priemyselnej obchodnej politiky. Kolegyňa Bayer od Zelených uplynulom legislatívnom období vypracovala stanovisko a argumentovala, že ide o zahranično-politický nástroj. Toto stanovisko prijal výbor AFED v uplynulom volebnom období. A bola tu požiadavka na Európsku úniu, aby sa vypracovala príslušná legislatíva. Teraz komisia e, sa chopila iniciatívy a vlastne spravila to, čo navrhol AFED. A síce, že tento pomerne malý nástroj pre industrializované krajiny sa premení, upraví na tretie štáty, ktorých sa netýka rozvojová pomoc. Toto je niečo veľmi dôležité, lebo práve pre štáty, ako sú Čína, India, Brazília alebo Stredný Blízky východ, existuje množstvo programov na vzájomnú výmenu, ale tieto nespadajú pod klasickú rozvojovú politiku. Napríklad je to výmenné programy v oblasti vedia výskumu Erasmus Mundus, potom je tu o vzájomný technologický transfer, je tu o prepojenie v doprave, je tu aj politické, sociálne a kultúrne programy a dialógy. To som chcel spomenúť pár príkladov. Ak tento finančný nástroj na spoluprácu s industrializovanými krajinami aj naďalej by zostal v gestii výboru pre, pre medzinárodný obchod, vyslal by parlament signál, že teda buď e, robíme rozvojovú politiku alebo obchodnú politiku, ale žiadnu zahraničnú politiku. A takto by to pretrvávalo mnoho rokov. Preto dnes by sme mali diskutovať a rozhodnúť o tom, či náš predseda, pán Albertini, môže byť poverený tým, aby poslal list konferencii predsedov výborov, aby teda spochybnil kompetencie výboru pre zahraničný obchod tejto oblasti a to by sme uvítali. Ďakujem pekne. Teraz by som udelil slovo eh, kolegovi Gálerovi, ktorý sa eh, v minulosti zaoberal touto tematikou. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcel podporiť ten princíp, ktorý spomínala kolegyňa Lok Bieler. Ide o to, že sme v minulosti viedli diskusiu o tom, ako budeme riešiť financovanie opatrení v rozvoj, rozvojových krajinách, rozvíjajúcich sa krajinách. Pre všetkým ide o také krajiny, ktoré nespadajú pod rozvojovú pomoc. Teda to nie sú tie krajiny, ktoré označujeme ako dekable, nespadajú teda pod e, rozvojovú politiku. A bola tam vlastne určitá medzera pri tých finančných nástrojoch a tak vznikla tá nevyhnutnosť, aby sa vytvorilo toto ICI, aby sa vytvorili trvalé opatrenia, aby to nebolo v rozpočte iba ako prípravné opatrenia. V tejto súvislosti som aj toho názoru, že čo sa týka opatrení, kde nejde o čisto obchodné opatrenia, ale kde ide aj o zahraničnú politiku, externú politiku, tak tu podporujem stanovisko pred, e, pani Bér, ktoré bolo schválené v minulosti. A chcel by som spomenúť pár príkladov, aby som vám objasnil, aké projekty tam ide. Napríklad je to Inštitút pre európske štúdie v Brazílii. To by bolo také opatrenie, ktoré nespadá pod to DCI. Alebo, poviem to teraz po anglicky, keďže neviem, ako sa to povie po nemecky, EU Visibility, Public Diplomacy Outreach. To sme mali taký projekt, ktorý nebol financovaný v rámci rozvojovej pomoci. Potom napríklad ide o podporu pre prípadnú dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a ASEANom. To by boli určité také heslá, ktoré sa spomínali v tej súvislosti. Preto podporujem aj to, čo povedala kolegyňa v súvislosti s prípadným listom nášho predsedu na konferenciu predsedov výborov kde by sme chceli vlastne napadnúť to rozhodnutie, že by výbor pre zahraničný obchod mal tento nástroj, bo vlastne tento nástroj by mal spadať pod výbor AFED a podľa môjho názoru by sme mali minimálne dosiahnuť to, aby sme e, mali rovnaké práva v tejto oblasti, by sme to riešili na rovnakej úrovni ako výbor pre zahraničný obchod, lebo súčasná situácia je neakceptovateľná. Ešte jeden bod ktorý sa týka samotného navrhnutého právneho základu. Komisia navrhovala 181a v zmysle platnej zmluvy. Prepačte, pán kolega, mohli by ste prestať telefonovať, lebo trošku ma rušíte. Ale pokračujem ďalej. Takže 181, a tým pádom by nešlo postup rozhodovania. My ako parlament by sme sa podľa mňa mali snažiť, aby sme to riešili v rámci spolurozhodovania a preto by som chcel navrhnúť, aby ako právny základ sme mali 177, čo by sa opieralo o stanovisko našich právnych služieb. To stanovisko bolo z roku 2008, aj výbor pre právne veci podporil tento názor a samozrejme aj pred voľbami už výbor AFED tiež podporil tento názor. Takže myslím si, že by sme na tieto veci nemali zabudnúť. Ďakujem pekne. altri interventi su questo? Chcel by sa ešte niekto vyjadriť k tejto téme, alebo ju môžem považovať za uzavretú. Zdá sa mi, že už žiaden ďalší kolega sa nechce eh, prihlásiť o slovo. V tom prípade beriem na vedomie to, čo som si práve vypočul, tento veľmi dobrý prehľad veci, ako sa majú. Takže kompetencia eh, ide o to, či sa týka eh, rozvojovej oblasti, vonkajšieho obchodu. V tom prípade je jasné, že by sa nás táto téma netýkala, ale ak by išlo aj o vzťahy zahranično-politické, tak eh, v tom prípade eh, by to spadalo do našej príslušnosti a mali by sme sa teda eh, spolu podielať v tejto oblasti. V tom prípade teda zašlem list ktorý bude koncipovaný tak, ako ste navrhli, e, konferencii predsedov výborov a uvidíme teda, ako to e, dopadne. V každom prípade, v každej fáze budeme sledovať e, vývoj v tejto záležitosti. Vyčerpali sme týmto bod číslo 8. Teraz by sme prešli k bodu 9. Druhý bod na dnešnom zasadnutí ide o nástroj stability. Pán poslanec Wagner alebo pani poslankyňa, prepačte, vám by som chcel teraz udeliť slovo, aby ste nás uviedli do tematiky. Nech sa páči. Yes, good morning everybody. Thank you uh, for giving me the floor. Um... Ďakujem pekne za slovo. O tomto nástroji stability debatujeme s kolegou Angelikou Bell, ktorá bola spravodajkyňou a nedávno ma zvolili. Ešte som len začala pracovať ako poslankyňa a spolu s ďalším kolegom sme mali výmenu názorov. Chceli by sme okomentovať dokument, ktorý sme dostali z komisie. Ako viete, je to dosť nový nástroj stability a komisia navrhla iba zo pár zmien. Jedna zmena je prepojená s istým súdnym prípadom, ktorý súvisí so, so zbr- ľahkými zbraňami a komisia má kompetenciu pracovať na takejto právnej norme, nie len rada. A je to práve komisia, ktorá e, môže navrhnúť takýto nástroj. Čakáme na rozhodnutie, na spolurozhodovací proces. Počkajme na spolurozhodovací proces, to je náš návrh. Ďalší návrh je, čo sa týka financovania verejného obstarávania, Nemal by byť tento proces otvorený len pre mimovládne organizácie z európskej ekonomickej oblasti, ale komisia e, tiež víta aj švajčiarské mimovládky a mimovládky z iných e, krajín, ktoré sa rozvíjajú. Podľa mňa môžeme súhlasiť s takýmto názorom, ak by nebol problém s rozšírením sféry verejného obstarávania ja som za. Ďalší návrh je v, zos, nárast o 10 v článku 4,1. Chápeme, že pre komisiu toto je oblasť, e, kde jednoduchšie míňajú peniaze, pretože majú, čo sa týka ľudí a projektov, e, voľnú ruku a môžu implementovať viac projektov v tomto smere. Myslíme si však, že by aj mohli minúť viac peniazy, ale aby sme mohli akceptovať takýto nárast, museli by sme sa dozvedieť viac o celkovej stratégii v tejto oblasti, lebo ide tu skôr o dlhodobú víziu, o nešírenie jadrových zbraní a podobne. A tých zopár projektov, o ktorých vieme, sa týkajú nešírenia jadrových zbraní v Kieve, v Moskve. Potom je tu ďalší projekt z Afganistanu týkajúci sa tejto témy, ale sú tam aj projekty, o ktorých veľa nevieme, o čom presne sú a sekretariát Európskeho parlamentu sa pokúšal získať informácie najmä o Strednej Ázii a aké sú to konkrétne projekty a nezískali sme žiadne podrobnejšie informácie. E, v Strednej Ázii, ak je nejaká oblasť podnikania, tak je príliš široká. Potrebujeme jednoducho viac informácií predtým, než sa jednoducho dohodneme, že rozsah pôsobnosti rozpočtu bude o 10 vyšší. Potom sú tu ešte dve veci, ktoré by sme radi e, okomentovali. Jednu som už spomínala a to je kontakt na centrum v Ázii. Chcel, myslím, že by mohli podávať správy. Zo pár správ, vyhodnocovacích správ, ktoré sme mali dostať, sme nedostali a dostala ich rada. Podľa mňa aj Európsky parlament by mal mať rovnaký prístup k týmto správam. Ďalšie, ďalšia vec je, neviem, čo tom viete, ale je tu projekt v rámci nástroja stability, ktorý sa volá Partnerstvo pri budovaní mieru a potrebujeme stratégiu od komisie, aby sa tento nástroj stal prevádzky schopný, aby to neboli iba konferencie, štúdie a workshopy. Ešte stále sa nič neudialo v praxi. Chceme vidieť jasnejšiu perspektívu zo strany komisie, ako podporiť uplatňovanie všetkých týchto vecí v praxi nasledujúci rok. O tom by sme potrebovali viac, pretože je pre nás dôležité toto vedieť a zatiaľ nech, nevidíme, že by sa to až tak dobre aplikovalo v praxi a implementovalo. Na nešťastie tretie, teraz v e, ďalšej veci pôjde o vysoký politický kompromis. Tento nástroj stability sa používal aj pre potraviny. Neviem, či sa pamätáte, že sme navrhovali, aby sa prispelo aj z e, rozpočtu pre poľnohospodárstvo. Oni naozaj prispeli. A jedna časť nástroja stability sú peniaze, ktoré sú nenaprogramované, pretože sú určené pre krízu. Je to logické, také niečo sa nedá naprogramovať vopred, ale myslím si, že, že rezerva v rast nástroji stability by nemala byť e, nejakou všeobecnou rezervou, ktorá sa dá aplikovať vždy, keď si niekto zmyslí. Podľa mňa by to malo byť iba výnimočné. A je to zásadne nástroj stability a nemôže to byť niečo, čo sa dá použiť akokoľvek na akýkoľvek účel, účel, kde sú možno iné nástroje na to, aby odfinancovali tieto účely, napríklad aj polnohospodársky rozpočet. Toto si treba prediskutovať s rozpočtovým výborom, pretože nástroj stability bol navýšený o niekoľko percent práve z týchto dôvodov. Ďakujem, to všetko. Ďakujem, pani poslankyňa Brandner. Teraz by som chcel udeliť slovo eh, doktorovi Millerovi z komisie, ktorý by nám eh, objasnil dôvody, prečo eh, komisia navrhla zmenu tohto nástroja tak, ako to urobila. Nech sa páči. Ak by som mohol, tak by som tiež povedal zo pár slov na úvod k týmto nástrojom vonkajších vzťahov. Nástroj stability a návrh na tento nástroj je súčasť balíka návrhov, ktorý predkladáme. Ak by som mohol vám pripomenúť, že naše závery o všeobecnej situácii v rámci tohto nástroja, e, vyhľadky sú dobré. Tieto nástroje nám poskytli bázu, adekvátnu bázu pre externú politiku. Nemáme žiadne skúsen- zlé skúsenosti s implementáciou týchto nástrojov, čo sa odráža v tom, že minulý rok sme poskytli rekordnú historickú asistenciu v rámci tohto nástroja. Hlavným zistením bol problém financovania aktivita projektov, ktoré sa nekvalifikujú ako oficiálna rozvojová pomoc, nespadajú pod túto pôsobnosť. A toto je hlavný problém tohto nástroja, ale aj nástroja financovania rozvojovej spolupráce s industrializovanými krajinami. Preto v parlamente by sme buď v tomto výbore alebo inom výbore mali určiť, e, kto si toto vezme na starosť a skontroluje si to, aby sme súbor nástrojov brali naozaj ako balíček, ako súbor. A parlament by nám mohol pomôcť v koherentnom, konzistentnom prístupe, aby sme sa naozaj rozhodli, aký typ projektov chceme odfinancovať pod nástrojom ICI+, ta, takúto skratku používame pre nástroj spolupráce s industrializovanými krajinami, aby e, sme náhodou nezmeškali termín, do ktorého chceme prijať tento celý balíček. Je veľmi dôležité, aby sme zmenili právny základ do budúceho roka, pretože niektoré veľmi dôležité projekty potrebujú, aby pokračovali a isté členské štáty nás už upozornili na tieto dôležité projekty, ktoré sú aj v záujme spoločenstva, týka sa, týkajú sa partnerstva a e, podnikania a ekonomickej spolupráce. Ďalší prvok, na ktorý by sme nemali zabudnúť, je, že treba odfinancovať aj európsku časť eh, Erasmus Mundus. Ak rozmýšľame o všetkých študentoch a učiteľoch, ktorí pracujú v zahraničí, treba zistiť a vedieť, odkiaľ ich platiť. A myslím si, že je fér, ak eh, by sa platilo z nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami. Vážený pán predsedajúci, obávame sa, že toto bude ohrozené budúci rok, ak nepríjmeme opatrenia, ktoré nám zabezpečia kontinuálne financovanie. Švedské predsedníctvo má ambíciu dosiahnuť dohodu o tomto balíčku do konca roka, takže veľmi dúfam, že tento výbor nás podporí v našich úsiliach. Pokiaľ ide o konkrétny návrh nástroja stability, pán predseda, e, spravodajkynia pani Brandner zosumarizovala veľmi dobre jeho podstatu a sme pripravení začať sa zhovárať o všetkých aspektoch, ktoré pred nastolila a to, čo parlament nedostal a mal dostať, tej správy, to skontrolujem spolu so svojimi kolegami a uvidíme, prečo sa to stalo a či môžeme tieto informácie dodatočne do, doposlať. E, zapísal som si vašu poznámku k partnerstvu pri budovaní mieru. Môj kolega, ktorý je zodpovedný za tento nástroj, tu zatiaľ nie je keď príde, možno by mohol sa vyjadriť k tejto konkrétnej veci. Ja čo o tom viem, je, že teraz dostávame prvé granty, pretože bola uzavierka návrhov. Takže verím, že prvá vlna e, tohto partnerstva už sa začína implementovať, ale viem, že kolega má aj istý prehľad alebo vyhliadku pre nás do ďalších fáz, keď príde, tak e, nám bude môcť povedať viac. To, čo sa týka rozpočtu a nástroja stability, to je pravda, čo odznelo. Myslím si, že to by sa malo prebrať vo vašom rozpočtovom výbore. A rozpráva e, v rozpočtovom výbore, myslím si, že sa odohrá na túto tému. Vážený pán predseda, komisia je ochotná pomáhať poslancom s akýmkoľvek e, s akýmikoľvek obavami a otázkami, ktoré by mohli mať v strednodobom hodnotení týchto nástrojov. My sa pokúsime odpovedať na všetky otázky. Ďakujem. Uh, sta bene quando e se dovesse uh, intervenire il suo collega. Ešte váš uh, kolega uh, by sa vyjadril z výboru pre rozpočet a potom by sme sa vrátili uh, k tomu, čo ste spomenuli. Ale ak ešte nie, ak sa nikto nechce vyjadriť, tak by som prešiel ku e, kalendáru prác. 15.10. dostanete e, k dispozícii ten e, konečný záver, tak ako ho to vypracuje pani spravodajkyňa. Sľúbila, že to stihne dovtedy 20. oktobra o 12. Vyprší čas na prezentovanie pozmeňujúcich návrhov. Medzi 4. a 5. novembrom predpokladáme, že by sme mohli e, prediskutovať e, toto stanovisko aj pozmenujúce návrhy a 10. novembra by sa mohlo e, hlasovať. A ak by to teda všetko takto vyšlo, tak v decembri na decembrovej plenárke by sa mohlo hlasovať o tomto stanovisku. Mm, bolo mi povedané, že tu nie je pani spravodajkyňa Latford eh, pre ďalší bod na našom programe. V tom prípade eh, musím na chvíľočku prerušiť naše zasadnutie, aby sme počkali, kým pani Latford eh, dorazí. Bude to pár minút, eh, ale je to teda v dôvode toho, že sme veľmi rýchlo prešli tými bodmi na našom programe, čo asi prekvapilo pani Latfordovu, takže máme na 5 minút teraz prerušené zasadnutie. Bene, eh, mi, viene, eh, mi viene comunicato in questo Práve mi oznámili teraz, že pani spravodajkyňa Latfordová je už v sále, takže môžeme pokračovať v práci. Ospravedlňujem sa. Prosím vás o pozornosť, kolegovia. Usaďte sa, prosím, pretože môžeme pokračovať v práci. E, budeme sa zaoberať zoznamom tretich krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Náš výbor, ako viete, by sa mal vyjadriť k návrhu e, komisie, ktorá zrušila víza pre e, obyvateľov e, bývalej Jugoslavskej republiky Macedónska, Srbska a Montenegra. Ako viete, chorvátsky občania nepotrebujú už dlhší čas víza. Takže teraz by som už udelil slovo pani Latfordovej, aby nám priblížila túto tému. Nech sa páči. Uh, veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Je mi ľúto, že som vás nechala čakať. Práve som pricestovala. Myslím, že nemusím až tak veľmi hovoriť o tom, že tento výbor a parlament ako taký podporili, silne podporili oslobodenie od vízovej povinnosti pre krajiny zo západného Balkánu, ktoré samozrejme sú súčasťou e, agendy z Tesalonik. A tí, ktorí sú v EÚ, jasné, že chcú vedieť, či príslušné procedurálne postupy sa dodržiavajú. Pre ľudí, ktorí by mohli zabudnúť, si dovolím pripomenúť, že tieto krajiny bývalej Juhoslavie Títo ľudia už môžu cestovať do Európskej únie bez víz, takže tie krajiny, ktorí musia mať ešte vízový režim, je to krok e, späť od toho, čo už bolo pred niekoľkými rokmi. Myslím si, že naozaj netreba tu vymenovávať dôvody, prečo cestovanie bez e, víz je dôležité pri rozvíjaní kontaktov a zvykaní si na dialog a interakciu, ktorá, alebo ktoré potom neskôr pomôžu pri lepšom pochopení EÚ, pri spolupráci a prípadne pri príprave na vstup do EÚ. Takže Európska komisia má návrh, ktorý vítame Komisár Rein nedávno hovoril v tomto výbore, keď ste ho pozvali. A myslím si, že všetci podporujeme potrebu zabezpečiť, aby dosiahnutie istých štandardov pri mape vízových povinností a zbavení od vízových povinností zostala na istej úrovni a znamená to, že musíme dôverovať týmto krajinám. A keď si tak spomínam na správu z výboru eh, LIBE, kde som bola tieňovou spravodajkyňou, eh, treba povedať, aby sme všetkých 5 krajín, ktorých sa teraz táto vízová povinnosť týka, dali na tú istú úroveň. Je tu to totiž to nebezpečenstvo v prístupe, ktorý hovorí, vezmeme si Bosnu, Hercegovinu a Albánsko a výjmeme ich z tohto rozhodnutia. A o nich budeme hovoriť v roku 2010. Toto by znamenalo oneskorenie rozhodovacieho procesu. Ja tu preto navrhujem, predovšetkým vo vzťahu k týmto piatim spomínaným krajinám, je, aby sme základnú myšlienku, že Srbsko a Čierna hora by sa mali kvalifikovať, keď bude prijatá táto právna norma, mali by splniť všetky podmienky. Ja si myslím, že Srbsko povedalo, že sa cíti, ako by splnilo podmienky. Komisia ešte nič oficiálne nepovedala v tejto veci. Ale čo sa týka Albánska na jednej strane a Bosny a Hercegoviny, oslobodenie od vízovej povinnosti by sa malo aplikovať hneď po vyhodnotení týchto krajín komisiou. A myslím si, že každá z týchto krajín prešla istý kus cesty k smerom oslobodení od tejto povinnosti a keď sa bude publikovať naša právna norma v e, vestníku, tak by to malo začať platiť. Keď sa teraz zameriame na štruktúru tejto právnej normy, to je jedna vec, ale to, čo odštartuje oslobodenie od vízovej povinnosti, to bude závisieť od posúdenia a od e, porovnávacích parametrov, ktoré nastavila komisia. Je tu ešte ďalší návrh. vyhodnocovanie komisie by sa malo robiť každomesačne a malo by sa toto vyhodnotenie komunikovať parlamentu, rade a príslušným krajinám. Myslím si, že Libe zatiaľ neaplikovalo tento návrh. Budem hovoriť so spravodajcom v tejto veci, pretože ak to má byť nástroj postupujúceho kontinuálneho vyhodnocovania toho, ako postupujú tieto krajiny pri plnení podmienok a ak európske inštitúcie chcú urobiť plnú podporu, plne podporiť tieto krajiny v ich ceste, tak by sme mali pristúpiť k niečomu takému, takémuto. Teraz budem hovoriť k pozmenujúcemu návrhu 1, ktorý sa týka Kosova. Doteraz som hovorila o dvojke. Komisia, ktorá začne dialog s Kosovom o oslobodení od tejto povinnosti a stanoví e, tzv. cestnú mapu, teda dokument, ako sa bude vyvíjať ďalej situácia, podobne ako to bolo pri cestných mapách iných krajín. To všetko závisí od toho, či sa Kosovo uzná ako samostatný štát. Takže bez ohľadu na to, aký legálny štatút má Kosovo, bez ohľadu na to, že už isté krajiny uznali nezávislosť Kosova ako štátu, je dôležité to, aby sme napredovali vo veci Kosova, aby sme im dali aspoň šancu, aby, aby ich oneskorenie za ostatnými krajinami sa nezväčšovalo a je tu aj veľmi praktický dôvod, prečo sa treba snažiť udržiavať všetky tieto krajiny zhruba na tej istej štartovacej čiare, aby neboli medzi nimi také veľké rozdiely. A to je preto, že ak žijú príslušníci týchto štátov v susednej krajine a ak jedni majú víza musia mať víza a druhý nemusia mať víza, môže to odštartovať nešťastné scenáre, o ktorých ani nechceme radšej hovoriť, aby sme neboli e, prorokmi niečoho zlého a aby sa nestalo to, že sa celé skupiny obyvateľstva rozhodnú sa stať radšej štátnymi príslušníkmi susedného štátu, pretože majú pocit, že všetko je to nespravodlivé. Toto treba mať na mysli, keď myslíme na autoritu tohoto nástroja, ktorý nazveme cestná mapa, autorite porovnávacích parametrov, a keď máme na mysli autoritu komisie a verifikačného procesu. Nikto z nás nemá záujem spochybňovať túto autoritu, aj keď sú tu tlaky, ktoré niektoré vlády, príslušné vlády vyvíjajú a pretože veria, že ich e, treba oslobodiť od tejto povinnosti, treba im povedať, že sa vykonávajú príslušné kroky a že veci sú v pohybe. Napriek tomu existujú krajiny, ktoré ešte nesplnili podmienky a parametre, ktoré sú nastavené. Ak komisia ešte stále má dobrý prehľad o tomto procese, pretože vyhodnocuje tento proces, tak by som povedala, že naozaj treba zdôrazniť túto myšlienku mesačného e, podávania správ. Myslím si, že budem hovoriť so príslušným spravodajcom a naozaj to zdôrazním. Odliadnúc od toho, odliadnúc od monitorovania a tlakov, vrátane politického tlaku v rámci týchto krajín, kde občania, napríklad Bosnie a Hercegoviny alebo Albánska, uvidia, že cesta k cestovaniu oslobodenom od víz je v rukách ich vlastných vlád, a že vôbec nemusia byť ďaleko od toho dňa a že vôbec prvá vlna a druhá vlna nemusia byť od seba až tak časovo ďaleko. To bol vždy úmysel na mojej strane, aby sme naozaj zblížili postupovanie týchto krajín a keď už prvé krajiny budú užívať výhody oslobodenia od víz, aby druhá vlna nenasledovala prineskoro po prvej vlne teda Bosna, Hercegovina, Albánsko, aby sa neodneskorili veľmi a dúfajme, že Kosovo zasa nebude prineskoro za týmito dvoma spomínanými krajinami. Podľa mňa toto bude pre všetkých to najlepšie. Ďakujem za pozornosť. Eh, Ďakujem vám, pani poslankyňa, ospravedlňujem sa vám za to, že som trošku skomolil vaše meno. Latford sa to vyslovuje správne bolo mi povedané. A kolegyňa Munic sa teraz hlási do diskusie. Sí, gracias, eh, señor... Ďakujem pekne, pán predseda. Táto správa má veľmi veľkú eh, dôležitosť z mnohých pohľadov. Pokiaľ ide eh, o tie politické otázky, nemali by sme ale zabudnúť na tie eh, technické aspekty. Eh, Bosna, Hercegovina a Albánsko zatiaľ ešte nesplňajú kritéria na to, aby ich občania boli oslobodení od vízovej povinnosti ale e, postup e, je veľmi zaujímavý. Jednoducho sa vložia na e, zoznam krajín, ktoré sú oslobodené, ale bude sa to na nich aplikovať až vtedy, keď splnia všetky podmienky. To je veľmi motivujúci prístup. A pokiaľ ide o Kosovo, je mi ľúto. Tu musím povedať, že ten navrhovaný postup sa mi zdá byť príliš komplikovaný. Navrhuje sa tu začať s rokovaniami, vypracovať roadmap, harmonogram, pre rokovania s e, oblasťou, ktorá nie je e, vlastne všetkými členskými štátmi EÚ uznaná ako e, nezávislá krajina. Ja si myslím, že toto jednoducho nerešpektuje členské štáty EÚ do dostatočnej miery. Ak tu spomenieme Kosovo, v tom prípade musíme spomenúť aj e, e, štatút e, Kosova a príslušnú rezolúciu OSN 1244. A potom, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh číslo 3, um, stanoviska Tanie Fajon z výboru LIBE, je pre mňa preto akceptovateľnejší. Tam sa spomína, že e, k tomu dôjde nezávisle od e, štatútu Kosova. A ja by som chcela k tomu e, doplniť ešte aj podľa uznesenia 1244 OSN, Bezpečnostnej rady OSN. To by bolo pre mňa akceptovateľnejšie riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Munic. Slovo má kolegyňa Lunáček. Uh, Ďakujem, pán predseda. Rada by som poďakovala spravodajkyni za názor, ktorý predložila aj za pozmenujúce návrhy. Oceňujem tento predbežný návrh, ktorý sme si vypočuli, aj návrh od Libe, teda Výboru pre občianské práva, aj návrhy, ktoré vzýšli z výboru pre zahraničnú politiku. Z môjho hľadiska je veľmi dôležité, aby sme dospeli k spoločnému balíčku a k spoločnej vízii o týchto krajinách na juhu Európy, o ktorých sme počúvali predtým. Spomeňme si, ako to bolo 20 rokov dozadu. Ľudia mohli cestovať, ľudia z krajín bývalej Juhoslávie, po celom svete, takmer po celom svete a do všetkých európskych krajín. A predstavte si mladých ľudí, ktorí vedeli, že ich rodičia to mohli robiť, nemajú túto slobodu. A vieme, že nacionalizmus a dokonca extrémny nacionalizmus je veľký problém pre niektoré z týchto krajín a preto e, slobodný pohyb, cestovanie do iných krajín vo veku, keď ste mladí, je niečo, čo si pravdepodobne užili mnohí e, z nás, čo tu sedíme. Naučili sme sa akceptovať iných, akceptovať e, rozmanitosť, vážiť si ľudí, ktorí majú iný názor, aj keď tie názory nezdieľate. Preto si myslím, že myšlienka e, zapojiť všetky krajiny juhovýchodnej Európy do tejto našej právnej normy je niečo, čo je veľmi žiadúce a zelený e, naozaj súhlasia skupina zelených súhlasia s týmto návrhom. Naozaj oceňujem to, čo sa povedalo o Albánsku a Bosne a Hercegovine, že sa začlenia do pozmenujúceho návrhu. A čo sa týka Kosova, e, oceňujem text, ktorý navrhla pani Latford, a to preto, teraz musím povedať, že som minulý týždeň bola v Kosove ako spravodajkynia pre Kosovo, pre Európsky parlament a hovorila som s mnohými ľuďmi, a mám veľmi jasný dojem, že je veľmi dôležité dať ľuďom, dať občanom Kosova perspektívu, že aj oni budú súčasťou tohto balíčka, že aj oni raz budú môcť cestovať. A minister vnútra v Prištine mi veľmi jasne dal najavo, nielen, že som mala taký dojem, on to priamo povedal, že vláda je pripravená na nástroj, ktorý sa nazýva cestná mapa alebo roadmap a že chcú tieto požiadavky, tieto porovnávacie parametre splniť aj porovnať sa s inými krajinami. Ja, e, mne sa páči text tohoto pozmenujúceho doplňujúceho návrhu, ako je. A čo sa týka toho, čo tu odznelo, od mojej predrečníčky, treba vyslať jasný signál, že chceme, aby každý napredoval. Európska únia a Európsky parlament by mali takýto signál vyslať voči týmto krajinám, že každý v, tej, v tomto regióne a nielen niektorí vybraní budú mať šancu. Teraz niečo odbornejšie. Bude to problém, odborný technický problém, ak jedna, dve krajiny budú mať takúto perspektívu, iné nie, pretože Naozaj sa môžu potom občania ostatných e, balkánskych krajín pokúšať získať občianstvo susednej krajiny. A potom pre nás nebude jasné, kto je kto v tomto regióne a kto je občan ktorej krajiny. A to je dôležitá vec, vedieť to. Čo sa týka obav e, môjho španielského kolegu, kolegyne, viem, že nie všetci členovia EÚ, členské krajiny EÚ uznali Kosovo, ale musím vám povedať, že boli aj iné príklady, toho, keď e, krajiny, ktoré neboli medzinárodne uznané, vstúpili do procesu oslobodenia od vízovej povinnosti, napríklad aj my. Alebo Tajván. Nie všetci sa zhodneme, či je Tajván naozaj štátom, ktorý uznávame. Nehovorme o statuse Kosova. Ja viem, že sa na tom nezhodneme, ale myslíme na Kosovčanov, na mladých ľudí z Kosova a ako dôležité, aké dôležité je, aby mali perspektívu aby boli súčasťou Európy, kontinentu a aby po ňom mohli cestovať. Toto je dôležitá vec. Mám e, jednu požiadavku. Ak by súhlasila pani spravodajkyne, ktorá predklada predbežné návrhy, možno by sme mohli do argumentačnej časti na začiatku vložiť tento môj návrh. Povedala som, že vláda Kosova už pripravuje sa na cestnú mapu, na roadmap. Ak by ste súhlasili, alebo môžem to predložiť ako samostatný pozmenujúci návrh, ak by sme tam mohli vložiť na začiatok vetu, že vítame rozhodnutie kosovských ustanovizní adoptovať nástroj roadmap pri liberalizácii vízového režimu. A teraz tu mám otázku a požiadavku zároveň na komisiu. Záležitosť hraničnej kontroly medzi Kosovom a Srbskom. Myslím, že je aj pre nás dôležité veľmi jasne povedať v Srbsku, že tie isté hraničné kontroly sa budú aplikovať na hraniciach s Kosovom, ako sa aplikujú na akýchkoľvek iných medzinárodne uznávaných hraniciach nejakého štátu, lebo inak by bol problém s kontrolou ľudí a tovaru, ktorí prekračujú túto hranicu a cestujú a prepravujú sa. Preto sa pýtam komisie, myslíte si, že bude v poriadku, ak budete žiadať od Srbska, že tie isté hraničné kontroly sa budú aplikovať ako na akýkoľvek iných hraniciach medzinárodne uznaných. E, Bližím sa ku koncu toho, čo som chcela povedať. Chcem vyjasniť e, niečo pre vás, ktorý ste mohli čítať článok BBC, kde ma citovali my, delegácia pre juhovýchodnú Európu z Európskeho parlamentu, dohliadneme na to, aby európsky poslanci z krajín, ktoré neuznali ešte Kosovo, aby ho uznali. Prosím vás, chcem to objasniť. Ja tu hovorím teraz za seba, za Mariu Konulisu a za zelených. Takto som to myslela. Ja predsa nemôžem hovoriť za delegáciu celého Európskeho parlamentu. Bol to len môj osobný názor. Takto som to myslela. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa Lunáček. Slovo má teraz pán Poselt. Ďakujem, pán predseda. E, ja by som chcel zareagovať a e, na to, čo povedala pani Lunáček. Chcel by som e, podporiť jej stanovisko. Poprvé, malo by nám byť jasné, my všetci sme to zažili práve v Nemecku a v Rakúsku ako v 70. rokoch vtedy milióny ľudí e, z Juhoslávie e, k nám cestovali, žili medzi nami slobodne v časoch komunistického režimu a dnes tí istí ľudia Um, sú uh, obmedzení vo svojej uh, slobode pohybu uh, hranicami. Mali by sme skutočne rozmýšľať politicky v tejto otázke. To neznamená, že bezpečnostné otázky a technické otázky by sme odsunuli bokom, ale je to politická otázka a preto by som chcel podporiť pozíciu pani Latfordovej. A potom druhá vec, ktorú by som chcel povedať aj z, bezpečnostnej, e, z bezpečnostného pohľadu. E, s pani Latfordovou sme 10 rokov boli vo výbore pre e, občianskú bezpečnosť. Ja som naozaj niekto, kto nepodceňuje bezpečnostné faktory. Ale aj z tohto pohľadu nie je nič dôležitejšie, než aby než, e, nie, nie je nič horšie, než aby ste, z tieto krajiny sa destabilizovali, pretože ak budú destabilizované, tak to okamžite bude mať vplyv na nás. A jednoducho vplýva to destabilizujúco, ak e, zo e, strednobého hľadiska niektoré krajiny, ku ktorým teda patrí aj Bosna a Hercegovina, nezahrnieme do tohto procesu. Minulý, prednedávnom som bol v Macedónsku, ktoré osobitne dobre splňa tieto podmienky, ale, drahé kolegyne, kolegovia, v Macedónsku E, došlo v minulých rokoch k procesu, ktorý viedol k tomu, že tí, ktorí len mohli, e, prevzali bulharské občianstvo iba preto, aby e, nemuseli žiadať o víza a to predstavuje veľký problém pre túto krajinu. A ak by sme si takéto niečo predstavili aj pre prípad Bosny aj Hercegoviny, tak to by mohlo predstavovať koniec tohto štátu. E, v tomto zmysle je to naozaj veľmi brizantná otázka a aj z e, bezpečnostno-politického e, pohľadu. A potom posledný bod Kosovo, ku ktorému som sa chcel vyjadriť. Som tieňovým spravodajcom mojho, mojej politickej skupiny viac než 5 rokov pre otázku Kosova a môžem iba povedať, že e, kolegovia z krajín, ktorý, e, ktoré Kosovo neuznali, e, by si nemali míliť svoje stanovisko voči menšinám s postojom v tomto prípade so 70%, 75 väčšinou sme Eh, prijali v parlamente eh, správu predchodcov pani Lunaček, pána Lagen, Lagendajka a tam sme povedali celkom jasne, že my ako Európsky parlament žiadame eh, uznanie Kosova. Takže celkom jasné to bolo. 70, je, je to teda väčšina členských štátov 22 z 27, ktoré Kosovo uznali. takže menšina by mala naozaj rešpektovať, že väčšina má iný názor a nemali by sa snažiť tento svoj menšinový názor vnútiť nám všetkým e, väčšine. Je to samozrejme na rozhodnutí jednotlivých e, štátoch. Každý štát o tomto rozhoduje sám a 22 štátov rozhodlo v zmysle Um, príslušného rozhodnutia Európskeho parla parlamentu. A uh, Kosovčania trpeli viac než akýkoľvek iný národ na Balkáne. Nemali by sme ich za to trestať, že v EÚ si nie sme jednotní. Práve mladí ľudia tam uh, sú uh, viac odkázaní na to, než všetci ostatní, aby naozaj mali možnosť poznať Európu. A bolo by naozaj absurdné, keby sme Eh, keď tam intervenujeme, eh, keď veľa finančných prostriedkov tečie do tejto krajiny a snažíme sa eh, ho obnoviť, keď EULEX tam pôsobí s najväčšou misiou v našej histórii, že zároveň tam uzavrieme občanov na naozaj veľmi malé územie. To je neakceptovateľné a preto podporujem absolútne návrh pani Latfordovej a musím povedať, že naozaj Eh, niekto, kto eh, splňa pravidla eh, hry by mal možnosť sa zapojiť do hry, ale v prípade Kosova ho ani len nedovolíme hrať. V tom prípade naozaj treba zmeniť pravidla hry. Ďakujem, pán poslanec Poselt. Teraz už má slovo pán Provera, prvý podpredseda výboru. Ďakujem pekne, pán predseda. Pár úvah z mojej strany. Zmluva predpokladá, že parlament by mal byť e, konzultovaný, pokiaľ ide o návrhy a rozhodnutia komisie v tejto otázke. E, pani spravodajkyňa navrhuje, že v prípade dvoch e, krajín by parlament sa mal vzdať svojich výsad a prenechať komisii rozhodnutie v tejto otázke. Ja si myslím, že nie je možné robiť výnimky. Buď Zmluvu považujeme za e, ešte e, aktuálnu a platnú a v tom prípade má platiť pre všetkých. Ak e, teda zmluvu nepovažujeme za platnú, tak to treba zmeniť. Ale táto roadmap, tento harmonogram nemá predstavovať diskrimináciu niektorých krajín. E, predstavuje jednoducho iba súbor parametrov, ktoré treba rešpektovať na to, aby sme zabezpečili právnu istotu e, aj teda jednoduchosť administratívneho postupu a bezpečnosť krajín, ktoré e, príjmajú osoby, ktoré prechádzajú cez hranice. Ja tu chcem pripomenúť, že sú tu problémy spojené s kriminalitou a terorizmom, ktoré treba zohľadniť. Tieto parametry, tento technický postup nemôžu e, byť považované za diskriminačné. Tak, ako nemôžeme hovoriť o diskriminácii ani keď e, tu chýbajú požiadavky, ktoré sa majú splniť na to, aby sme e, dospeli k zrušeniu vízovej povinnosti. Takže ja eh, by som sa prikláňal k názoru, aby sme podporili eh, eh, pozíciu komisie tak, ako znie aktuálne. Ďakujem, pán podpredseda. A teraz má slovo kolega Taler. Ďakujem. Rád by som vyjadril úctu k práci pána Lutforda, nášho spravodajcu. Pani Lutford, prepačte, odviedla vynikajúcu prácu a naozaj by som pokračovala v tomto smere. Verím aj tomu, že predbežný návrh, ktorý pripravila pani Fajon z výboru LIBE, je dobrý dokument a mali by sme ho podporiť. Rád by som si však overil niečo s komisiou. Ako boli príjmané rozhodnutia? v posledných niekoľkých mesiacov, štyroch, piatich, Všetci sme si vedomi toho, že na začiatku júla, keď komisia navrhla grandiózny grandioznú slobodu, osl- od, oslobodenie od vízovej povinnosti pre tieto krajiny bývalé Juhoslávie nariadením rady. Len bývalá republika Macedónia Macedónska teda republika splnila všetky porovnávacie parametre, ktoré nastavila komisia. Kedy sa komisia rozhodla pridať do tohoto širokého zoznamu aj Čiernu horu a Srbsko? Bez toho, že by sa očakávalo od nich, že splnia nastavené porovnávacie parametre. Bosnia, Hercegovina a Albánsko takisto nesplnili podmienky a v toho dôsledku neboli zahrnutí do návrhu komisie z 15. júla. Konkrétne, čo sa týka Bosny a Hercegoviny, komisia bola kritizovaná. Kritizo- kritika prišla z tohto regiónu. Vraj sa tým komplikuje pomalý ústavný proces a prispieva to k ďalšej fragmentácii Bosny a Hercegoviny, hovorila táto kritika. Moja otázka je, mohla by komisia vysvetliť, na akom základe si zvolila zapojiť niektoré západobalkánske krajiny, ktoré neplnia podmienky do zoznamu z 15. júla a vyhodila iné krajiny z tohto zoznamu. Na základe čoho? To je dôležitá politická otázka. A keď budeme hovoriť o kritériách, ktoré treba splniť, e, tak s tým treba len súhlasiť. A ja s tým súhlasím, ale potom nech každý splní tieto kritéria. Ale tu máme výnimky. Tu máme vyňatie, oslobodenie od vízovej povinnosti pre Srbsko a pre Čiernu horu, ktoré nesplnili podmienky, ale zahrnuli ich do návrhu. A máme tu Bosnu, Hercegovinu a Albánsko, ktorí nesplnili tieto podmienky a nezaradili ich do návrhu. Takže na základe čoho sa takéto rozhodnutie prijalo? Prečo Bosna, Hercegovina a Albánsko nedostali tú istú možnosť do konca septembra podať správu o svojom napredovaní do konca septembra 2009, ako to bolo v prípade iných západov balkanských krajín, ktoré mohli podať takúto správu, napríklad Srbsko a Čierna hora. Je to jednoduchá otázka. Prečo to nebolo možné? Prečo komisia neumožnila, aby sa sledoval ten istý postup ako Barbados, Mauricius, Antiqua a ďalšie krajiny, ktoré takisto boli pridané do zoznamu krajín, ktoré boli oslobodené od víz. Myslím si, že náš návrh, ktorú, ktorý predložila pani Ludford, trošku korigujú túto politickú chybu, ktorá myslím si, že sa udiala. A musíme sa postarať aj o to, aby sme nevnášali dodatočné rozkoly medzi krajiny na Západnom Balkáne. Komisia by si mala uvedomiť, že isté tzv. technické alebo odborné rozhodnutia môžu mať obrovské politické dôsledky niekedy, napríklad ako aj v tomto prípade. Preto navrhujem, a rád by som si vypočul samozrejme odpoveď na moju otázku, lebo sa zdá, že bolo tu isté politické rozhodnutie zapojiť niekoho, kto neplní kritéria a nezapojiť iného, ktorý tiež neplní kritéria. A ja navrhujem, aby sme postupovali podľa návrhu spravodajkyne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán poslanec Táler. Slovo má teraz kolegyňa Pá, ktorá je spravodajkyňou. Pán predseda, chcela by som sa pripojiť tomu, čo povedala kolegyňa Latford a skutočne to podporujem. Ja som sa vrátila prednedávnom z Bosny a každý vie, že situácia v Bosne vôbec nebola taká, že boli naplnené všetky kritéria, ale medzičasom, čo sa týka technických predpokladov, s výnimkou biometrických pasov sú splnené a práve preto sa môžem pripojiť ku kolegovi. A prečo to nie je tu uvedené, tak ako Čierna hora a Srbsko, ktorí tiež všetko nesplnili? Prečo tam nie je Bosna Hercegovina? Prečo tam nie je Albánsko? Myslím si, že je to nespravodlivé a je to z politického hľadiska nerozumné, takto to diplomaticky poviem a myslím si, že by sme sa mali opierať o to, čo povedala pani Latford a mali sme to podporiť. Čo sa týka Kosova, tak môžem povedať, že skutočne plne súhlasím s tým, že Kosovo nesmie zostať vonku. Je to či, predsa tiež súčasťou solúnskeho procesu. A chceme, aby Kosovo, aby tam bol mier, aby sa vyvíjalo dopredu, tak jednoducho my musíme Kosovu pomôcť, aby naplnilo tie kritériá, ktoré samozrejme musíme požadovať. Ja nemám nič proti tým kritériám, ale som proti dvojakým metrom. To znamená, že pani Latford konala veľmi správne, vypracovala veľmi dobré pozmeňovacie návrhy a dúfam, dúfam, že všetci budú rozumne ich podporiť. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa Pak. Slovo má teraz kolega Tanok. Ďakujem, pán predseda. V mene mojej e, skupiny vítam e, oznámenie komisie pre e, Srbsko, Montenegro a Macedónsko, ktoré majú byť oslobodené od vízového styku ako eh, spravodajca EP eh, e pre eh, Čiernu horu som veľmi rada, určite to zjednoduší moju prácu, pokiaľ ide aj o úsilie Čiernej hory o vstup do EÚ. Musím však povedať, že nesúhlasím s pani Latvorovou, pokiaľ ide o Albánsko a Bosnu a Hercegovinu. Rovnakým spôsobom ako e, to bolo e, v roku 2004, pokiaľ ide o e, zdržanie pre Rumunsko a Bulhursko v ich vstupe do EÚ. Mali by sme postupovať aj v prípade Západného Balkánu a jednotlivých krajinách tam, ktoré sú navzájom veľmi odlišné napríklad pokiaľ ide o otázky biometrického e, pasu, e, uplatňovanie readmisnej dohody, e, boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Všetky tieto rozdielnosti musíme zohľadniť v týchto citlivých otázkach týkajúcich sa bezvizového styku. A tí, ktorí dodržia kritéria, tých treba E, to treba okamžite zohľadniť. Kosovo naďalej ostáva problémom, ako som vždy e, predpovedal, e, keďže niektoré členské štáty neuznávajú a čo je ich plné právo, jeho suverenitu. A mm, samozrejme, toto bude určite Kosovčanov nabádať aby um, um, žiadali o srbské uh, e, pasy, tak ako Ukrajinci žiadali o rumúnske pasy, ako Moldavčania uh, uh, žiadali o bulharské a podobne. Ale to by nemalo byť dôvodom toho, že budeme meniť naše postupy a ja preto um, súhlasím s návrhom komisie a budem podľa toho aj hlasovať. Ďakujem, pán Tanok. Slovo má teraz pán poslanec Weigl. Ďakujem pekne. Chcel by som sa pripojiť ku všetkým tým, ktorí vyslovili túto zásadnú podporu k samotnom procesu. Teda k procesu otvorenia a smerom k bezvízovému režimu pre Západný Balkán. Ja si myslím, že v zásade je nesprávne, že sa neustále vyzdvihujú tie rozdiely medzi jednotlivými štátmi, ale na druhej strane je to také reálno-politické posúdenie situácie. O toto sa popierala, opierala komisia, aj náš spravodajca. To znamená, že tá cestovná mapa, tak ako bola vypracovaná, môže byť akceptovaná. Ja si zároveň myslím, že je dôležité aby táto liberalizácia bola ponímaná v takom širšom rámci. Predsa tu ide o slobodu ľudí, je tu politickú slobodu a súhlasím aj s pánom Poseltom, ktorý to vysvetlil. To sú predsa slobody, ktoré tí, títo ľudia dosiahli už pred 25-30 rokmi, predsa to platilo pre býva Jugosláviu. A teraz tu máme tieto štáty, ktoré sú nové a jednoducho ich meriame inými kritériami. Myslím si, že v Európe máme dostatok policajných a iných opatrení a to znamená, že tu máme rozličné migračné toky a máme tu možnosti kontrolovania týchto tokov. Ja som napríklad dnes zažil, že moji dvaja asistenti boli veľmi pozorne a hĺbkovo kontrolovaní pravdepodobne belgickými orgánmi. Pýtali sa ich, či sa tu ilegálne zdržovali v minulosti. kladím aj ďalšie otázky. Ja to považujem za neakceptovateľné a preto som to chcel aj tu vyjadriť. Podľa mňa máme dostatok, tak povedať, normálnych opatrení, pomocou ktorých môžeme kontrolovať ľudí, ktorí sem prídu z juhovýchodnej Európy a zo západného Balkánu. A môže to spadať pod ten bežný status. Čo sa týka samotnej diskusie, chcel by som povedať, že uznanie Kosova by sme nemali nevyhnutne prepájať s procesom vízovej liberalizácie. Nemali sme to vidieť ako takú jednotnú otázku. Podľa mňa sú to dva rozdielne problémy. Podstatne viac by sme sa radšej v Európskom parlamente mali zaoberať tým, aby v Kosove sa vytvorili také rámcové podmienky, ktoré umožnia bežné alebo normálne spolunažívanie ľudí, ktorí majú rozličný etnický pôvod. A ďalej bude dôležité aj zlepšovať a normalizovať susedské vzťahy. Čo sa týka Bosny a Hercegoviny, tak chcel by som sa pripojiť k tým, ktorí poukázali na istý fenomén. A síce, nazvime to passport shopping. Je to podľa mňa veľmi nebezpečná vec. Je to typické pre všetkým pre tieto štáty, kde sú to štáty, ktoré majú veľmi zložitú minulosť a tak napríklad máme špecifickú situáciu v súvislosti s voľbami v Chorvátsku. Ide o to, že voliči z Bosny, tak povediac, môžu rozhodnúť voľby e, do parlamentu, môžu rozhodnúť aj voľby prezidenta. To je veľmi zaujímavé. Spomína sa to tak potichu, ale ide tu veľmi závažný problém. A istým spôsobom z toho môže vzniknúť aj európsky problém, ak by sa to rozširovalo ako určitá prax, ktorá by sa jednoducho akceptovala a považovala za normálnu. No aby som to celé zhnul, ja si myslím, že komisia je dobrým smerom. Ja podporujem túto liberalizáciu, sú, je to vypracované do detajlov a podľa mňa máme veľmi dobrú spravodajkyňu v našom výbore, takisto ako aj na výbore LIBE. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pán poslanec Vajgo. Slovo má kolega Kovačev. O, chcel by som e, poprosiť e, vás aj ďalších, ktorí sa e, hlásia o slovo, aby ste boli struční, lebo máme na zozname ešte viacero roč, rečníkov a nemáme dostatok času. Ďakujem pekne. Vás pri vecení podkrepiam предложението tomu госпожа Ludford. Myslím, že všetci sme sa súhlasní s tým, že... Ďakujem pekne. Chcel by som podporiť návrh, ktorý predniesla pani Latford. My sme tiež toho názoru, že občania Západného Balkánu musia mať možnosť s nami otvorene komunikovať. Ja konec koncov pochádzam zo štátu, ktorý sa nachádzal 10 rokov v rovnakej situácii. A jednoducho, keď Bulharsko otvorilo rokovania o pristúpení k Európskej únii, tak No, boli sme, takto to poviem, na čiernom zozname. Museli sme skutočne veľmi veľa spraviť preto, aby sme zabezpečili to, aby sme mali dostatok potrebných kapacít na to, aby ten náš rozvoj, ten vývoj bol úspešne zakončený. Myslím si, že to je niečo, čo by sa mohlo uplatniť aj pre štáty Západného Balkánu. A ešte by som chcel spomenúť jednu vec. Čo sa týka firom. Si musíme uvedomiť, že tu sú samozrejme aj ďalšie problémy, ktoré sa týkajú tohoto štátu. A mm, nejde tu len o vízový režim alebo pristúpenie k Európskej únii. Ja si myslím, že ak macedónska vláda by prejavila väčšiu politickú vôľu tak by samozrejme bolo možné riešiť tieto problémy. A toto by potom viedlo k tomu, že ten štát by nebol destabilizovaný. My podporujeme v každom prípade návrh komisie, ktorý sa týka tohoto vízového režima. Podporujem všetko, čo bolo teraz povedané. Ďakujem pekne. Alla parola l'onorevole Kacin, scusate. Ďakujem pekne, slovo má teraz kolega Kacin. I would like to congratulate uh, Rád by som... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som pogratulovať pani Latford uh, k tejto správe. Myslím si, že vykonala veľmi dobrú prácu. Čo teraz robíme je, že harmonizujeme úsilie európskych inštitúcií. A je to tak povediať prvýkrát v histórii, kedy my vytvárame tú potrebnú dynamiku nič nie je ponúkané ako samozrejme. Najdôležitejší príspevok v týchto návrhoch je, a teraz to prečítam a citujem, hodnotenie komisie by sa malo vykonovať na mesačnej úrovni, malo by sa oznamovať tak parlamentu, ako aj rade. Toto je to, čo vlastne potrebujeme pre tie príslušné krajiny. Keď hovorím o diskriminácii, musím byť úprimný že máme tu dve štáty, Albánsko a Bosna a Hercegovina sú diskriminované e, v porovnaní s e, Čiernou horou a Srbskom. No, to sú tie štáty, ktoré nenaplnili všetky tie podmienky a ktoré, tak povedať, neukončili, nesplnili si svoje domáce úlohy. To znamená, že práve preto mali byť v jednom balíku. To znamená, že Albánsko a Bosna a Hercegovina, keď sa pripoja do tohoto balíka, je to, čo musíme spraviť. A to by sme mali spraviť. Ja si myslím, že táto dynamika, táto dynamika tých mesačných e, rozpráv v náfete, ako aj v iných výboroch parlamentu a iných inštitúciách Európskej únie, to je to, čo môže prispieť takomu serieznejšiemu príspevku. To znamená, že vlády sa budú musieť viac snažiť, tak Albánsko ako aj Bosna a Hercegovina. Chcel by som ešte pripomenúť, že budúci rok to bude 15 rokov, od toho, ako sa uzavrela Daytonská dohoda. 15 rokov od Daytonskej ústavy. A my sme predsa na tom pracovali. A vidíme, že to je dôvod, prečo nemôže naplniť tieto podmienky. To znamená, že je to naša zodpovednosť, aby sme trvali na to, aby sme vyvíjali tlak, aby sme vytvárali dynamiku, aby sme im dovolili vôbec, aby dokázali, čo, mm, z čoho sú schopní lebo nič im nebude ponúknuté zadarmo. Ja som tiež navštívil Bosnu, vrátil sa iba včera a tá nálada tam nie je veľmi dobrá. Ja som ale presvedčený, že naša dnešná diskusia, potom ako schválime tieto pozmeňujúce návrhy, tak to je to, čo môže zlepšiť politickú atmosféru v Bosne, ako aj v celom regióne. A myslím si, že toto je naša povinnosť. Na druhej strane, keď hovoríme o Kosove, tak zároveň nemôžeme Kosovo ignorovať. Ako už bolo spomenuté, jediné dlhodobé riešenie pre obyvateľov Kosova je, aby mali občianstvo sedných krajín. No čom by to viedlo? Prečo by to narušilo rovnováhu v tých krajinách regiónu. A je to príliš veľké riziko a to nechceme. To znamená, že musíme im otvoriť dvere a musíme im poskytnúť šancu. Musíme byť inovatívni a musíme byť odvážni. A ak to nespravíme, tak my, európske inštitúcie, zažijeme opätovne situáciu, ktorú sme zažili v minulosti. Možno to povedať tak, že pozitívna diskriminácia je niečo, čo potrebujeme. My potrebujeme motivovať tieto krajiny, potrebujeme vyvinúť ďalší politický tlak aby, sme, aby sa nemožné stalo možným a splniteľným podstatne skôr, ako by komisia očakávala. Na záver by som chcel pogratulovať pani Latford na jednej strane a chcel by som povedať, že som skutočne veľmi hrdý na to, akú úlohu zohrával Európsky parlament a ako úlohu zohrával náš výbor AFED a to, ako sme konali v posledných týždňoch pri tejto výzve kde sme sa snažili vytvoriť podstatne lepšie možnosti pre všetkých vrátane, sme sa snažili podporiť európske inštitúcie. Ak je niekto, kto mal konať zrelo a e, rozumne, je to práve náš výbor. Mali sme pripomínať sebe, ako aj iným inštitúciám, čo sa udialo pred 15 rokmi, čo sa, čo sa dialo na Balkáne, a toto by sme mali šíriť, ale ďakujem pekne. Ďakujem vám, pán Kačín. Eh, slovo má pani poslankyňa Korace Bild. Thank you for welcoming in this... Pán predseda, rada by som vás privítala v tomto dôležitom výbore ako eh, tieňového spravodajcu eh, za LIBE a za EPP. Chcem poďakovať Tani a Sare za výbornú kooperáciu, ktorú sme mali na e, stretnutí, keď sme sa si prezerali vašu správu a naozaj sa zhodneme, že je veľmi dôležité zrýchliť proces oslobodzovania od vízovej povinnosti u všetkých krajín v tomto regióne. Je to perspektíva, ktorá leží aj pred Európou. Ako nájsť spôsob, ako zapojiť Kosovo do tohto procesu s ohľadom na jeho zvláštny právny status. A chcela by som poprosiť aj komisiu, aby okamžite implementovala, ako Sara navrhuje v jej pozmeňujúcom návrhu, e, toto, len čo bude publikovaná táto právna norma. 6 rokov som sledovala vojnu aj mier v Bosne a Hercegovine, žila som v Sarajeve, moji priatelia, ľudia, s ktorými som bývala, žila, sa cítia vymknutí vonku, mimo ako keby vo vezení, nie v Európskej únii, najmä mladí ľudia. A preto si myslím, že bosenské ustanovizne a kosovské ustanovizne takisto by mali plniť kritéria, tak ako všetci ostatní v Európe. A preto, pán predseda, by som rada povedala, že nemyslím si, že je správny spôsob skrývať pod stôl tie kritéria, ktoré sú jednoducho prísne. Tento porovnávací štandard má byť štandardom. Je to potom podvádzanie, keď dávame nesprávnu nádej, falošnú nádej. Vieme, že aj tak vás nepríjmeme a formálne budeme populisticky tvrdiť, že príjmeme a každého dáme na ten istý zoznam a potom dáme hviezdičku k niektorým krajinám a skrieme ich pod čiaru. Mohli by ste mi vysvetliť, prečo ste takto nerealisticky postupovali? Podľa mňa by bolo bývalo oveľa lepšie, ak by ste naozaj dali tvrdé podmienky Bosne. A jednoducho by to politicky veľmi dobre fungovalo. Každému chcem pripomenúť, že nie je rozdiel medzi Libe a AFET. Výbormi hovoríme o ľuďoch a o vízach. A to by mal byť náš cieľ a nie rozdiely medzi našimi výbormi. Mali by sme vyvinúť tlak na uh, inštitúcie, upracte si vy doma vo svojej krajine a naozaj už im iba krôček chýba k splneniu podmienok. Stačí ich podporiť, pomôcť, povedať im, sme na strane Bosniakov, spolupracujeme s bosenskými inštitúciami, aby sa splnili porovnovacie štandardy. To by bolo pre niečo v prospech európskej kredibility, keby sme čo najskôr prijali túto rezolúciu aby sme sa naozaj neocitli ako ne- bez kreditu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani Koraca. Slovo má teraz e, pán poslanec Kirilov a predsedať e, bude teraz pán prvý podpredseda e, Provera. Zdravím vás všetkých. Ďakujem pekne, e, pán predseda. Podľa môjho názoru e, sme docielili vyváženie tých odlišných e, názorov tu vo výbore. A ja súhlasím s priateľom pánom Kačínom, ktorý hovorí, že úlohou AFETu je túto politickú rovnováhu do všetkých rozhodnutí zapojiť. Nemyslím si, že tam bude veľa problémov na strane komisie, keďže Naposledy, čo som ich počul, hovorili o splňaní e, týchto parametrov, e, či už ide o Bosnu no, alebo Albánsko, už na budúci rok. A pokiaľ ide o e, celé toto stanovisko, myslím si, že máme veľmi dobrý pozitívny politický signál pre tieto krajiny a že Ehm, je to naozaj stimulujúce aj pre ostatné krajiny, aby splňali, splnili aj tie zvyšné požiadavky. A pokiaľ ide o Kosovo, mám dve pripomienky, pokiaľ ide o to, čo povedal môj kolega Poselt. V prvom rade um, nemiešajme si tu víza s uznaním. Podľa mňa to bolo trošku predčasné to uznanie, ale pokiaľ ide o Kosovčanov, mali by sme im dať perspektívu Takže odhliadnúc od um, akýchkoľvek iných uh, názorov, mali by sme im dať tiež nejakú perspektívu. A je to dôležité aj z politického pohľadu. Pán uh, Poselt uh, uh, to hovoril o veľkých problémoch v Macedónsku, pretože niektorí Macedónčania e, žiadali o e, bulharské víza. Už začali s tým oveľa skôr ešte. V Bulharsku e, majú stá tisíce požiadaviek, ale nie všetci dostali toto občianstvo. Dostali ho e, starostlivo iba tí, ktorí naozaj mohli preukázať, že e, sú e, Bulharmi. A myslím si, že veľmi dlho takto postupovalo aj Nemecko a e, e, neboli ani veľké e, problémy v Rumunsku v tejto oblasti. a teda vytváranie národov by sa nemalo miešať s nacionalizmom. A minulý týždeň v Štrásburgu som spomenul zlé zaobchádzanie s jednou paňou s malým dieťaťom, ktorá bola uväznená na tri mesiace, iba preto, že tento rok dostala e, občianstvo. Takže Rumúni s dvojitým e, občianstvom e, Rumúnska a Nemecka, v ich prípade sa takto nepostupuje. Takže ja by som bol za oddelovanie týchto jednotlivých otázok. Slovo má pán Kukan. Ďakujem pekne. Jedna krátka všeobecná poznámka. Aj táto naša diskuzia ukazuje, že všetci sa zhodneme na tom, že otázka víz pre občanov v regióne Západného Balkánu je dôležitá, že tá situácia, ktorá je tam teraz, je neudržateľná a že treba konať. Osobitne preto aj, ak my chceme vyzerať pred občanmi tohto regiónu seriózne a zodpovedne, ak chceme naďalej udržiavať príťažlivosť európskej perspektívy, tak naozaj treba konať. Všetci vieme, že tá situácia je politicky citlivá a to, že jedni si myslíme, že by bolo treba počkať a že je to diskriminácia a podobne, tu sa zrejme nezhodneme, ale určite by sme nemali túto diskuziu predlžovať a malo by sa prijať rozhodnutie. Ja som sa hlavne prihlásil do diskusie preto, že si myslím, že ten draft opinion, tak ako ho napísala baronesa Latfordová, je, ten text je správny, ten text je realistický, je vybalancovaný, nezabúda na nikoho v regióne, a myslím si, že to je to najrealistickejšie, čo v tejto situácii môžeme prijať. Opakujem, treba konať, netreba tu diskutovať tak dlho, až budeme všetci jednotní, pretože tým by sme poškodili občanov v Západnom Balkáne. Takže chcel by som sa s pani spravodajkyni poďakovať a chcel by som vyjadriť jej textu plnú podporu. Ďakujem. Grazie. Ďakujem pekne. E, ako e, posledná e, kolegyňa Kolnel Nielsen, tu by som chcel poprosiť, aby bola stručná, lebo už máme málo času. Like to... Ďakujem. Rada by som povedala ako odpoveď tým, ktorí podporujú návrh komisie, ako je, taký ako je. Väčšina z nás, zdá sa, hovoríme, že návrh pani Radfordovej je umožniť oslobodenie od vízovej povinnosti pre všetky balkánske krajiny naraz. Toto nie je tak. Naozaj je jej návrh veľmi dobre vyvážený. V realite existuje len jedna krajina, ktorá potrebuje porovnávací štandard a sú štyri krajiny, ktoré nesplňajú tento štandard. Komisia si vybrala ľubovoľne, náhodne medzi dvoma jednými a dvoma druhými, ale návrh pani Latfordovej koriguje túto, tento nedostatok. Všetky krajiny, ktoré nesplňajú kritéria zatiaľ, s nimi zaobchádza rovnako vo svojom návrhu a ako náhle splnia porovnávacie štandardy, tak dostanú oslobodenie od víz. Veľmi rada by som vyjadrila svoju podporu jej návrhu a to, čo povedala vo svojom vysvetlení, dôvodení a to, že vyzýva k mesačnému vyhodnocovaniu toho, ako sa plnia parametre a kritéria, to si myslím, že je naozaj veľmi dobrý prístup pre celý Balkán a také niečo potrebujeme. Grazie, kolegy. Ďakujem kolegovia. Týmto by som chcel e, uzatvoriť e, túto diskusiu a slovo odovzdám zástupcovi komisie. Euh, bonjour. Euh, de la part de la Commission, euh, peux pas... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za udelené slovo. Čo sa týka komisie, tak môžem vlastne iba zopakovať to, že sme veľmi radi, že váš výbor podporil diskusiu o tejto téme. My sme veľmi radi, e, že návrh komisie získava takúto podporu v parlamente. Podpredseda komisie Baro pred pár dňami v mene komisie na plenárke v Štrasburgu povedal, aké sú vlastne tie najdôležitejšie body a prezentoval ako takú červenú líniu komisie. Ide o dopracovanie návrhu z júla, teda toho návrhu, ktorý by sa týkal krajín západného Balkánu. Pokúsim sa nehovoriť dlho a pokúsim sa vysvetliť tie hrubé rysy toho nášho návrhu a pokúsim sa reagovať na tie otázky, ktoré položili členovia vášho výboru. Tento návrh, e, ktorý sa týka štátov Západného Balkánu, tak zdôrazňuje práve politickú dôležitosť týchto, týchto štátov. Je to súčasť návrhov, ktoré sa týkajú vízovej liberalizácie. Je to prvý taký návrh, ktorý sa snaží riešiť bezvizový styk pre celú, celý región. Je to vlastne prvýkrát, čo komisia prišla s takýmto návrhom, ktorý je politicky veľmi relevantný a na druhej strane je to zároveň aj veľmi technická otázka. Tento návrh komisie je pomerne jednoduchý a vysiela silné politické posolstvo a snaží sa poukázať na to, akú prioritu pre nás zohrávajú štáty tohoto regiónu. V tejto súvislosti sa vytvára, tak povedať, taký jasný postup. Prvá etapa je návrh komisie, kde sa navrhuje odbúranie vízového styku pre tri štáty. Zároveň je tu aj určité úsilie, aby sa celý tento proces uzatvoril čo najskôr. Podpredseda komisia, komisie Baro to veľmi jasne povedal, čo sa týka záväzkov komisie a čo sa týka snahy postupovať ďalej. A budúci rok by sa mohol predložiť ďalší návrh, ktorý by mal ukončiť tento celoregionálny prístup. Chcela by som ešte vám krátko pripomenúť samotnú metodiku, ktorú sme zvolili pre liberalizáciu oblasti víz pre štáty Západného Balkánu. Ten rámec bol jasný. Máme tu závery zo Solúnu, ktoré potvrdzujú regionálny prístup k otázkam riešenia víz. je tu prepojenie vízovej liberalizácie s širokými reformami ktoré sa týkajú napríklad slobody, bezpečnosti, ale aj napríklad migrácie. My sme sa rozhodli pre taký prístup v jednotlivých krokoch. To znamená, že máme tu dohody o readmisii, ako aj o uľahčení vízového styku. Toto siaha ešte do roku 2007. To máme, máme tam dohody ktoré mali cieľ nájsť vyvážený prístup, aby sa riešilo riziko, ktoré súvisí s migráciou. Ako iste viete, toto migračné riziko je jedno z najdôležitejších kritérií v rámci našej spoločnej vízovej politiky. Sú tu samozrejme aj určité politické potreby, aby sme ich naplnili, aby sme sa snažili podporovať aj vízovú liberalizáciu, lebo komisia si je vedomá, že toto je veľmi dôležité pre slobodu pohybu občanov týchto štátov. To znamená, že v tomto zmysle sme vytvorili štrukturovaný dialog a vytvorili sme aj príslušné cestovné mapy. Nebudem teraz hovoriť o nejakých detailoch, lebo je to veľmi technické, Máme tu ale naďalej ten náš hlavný politický cieľ. Je teda veľmi detailný a štrukturovaný proces, ktorý, ktorý je rovnaký pre všetky štáty v regióne. Toto slúži na to, aby sme merali dosiahnuté výsledky, ktoré sú veľmi rozdielne v jednotlivých štátoch. Hlavným cieľom samotného postupu je, aby prebehli reformy v všetkých kľúčových sektoroch. To znamená, že je tu napríklad o otázky bezpečnosti, je to otázky súdnej politiky. A to sú, to sú tie procesy, ktoré sme sledovali veľmi pozorne. 1,5 roka sme veľmi pozorne sledovali, aký pokrok dosiahli jednotlivé štáty. reformy boli hodnotené a boli overované v rámci našich, v rámci našich správ. A tieto správy neobsahujú len písomné informácie, my sme dokonca vykonali aj misie, ktorých sa zúčastnili experti, ktorých eh, navrhli členské štáty. Mali sme hodnotiace misie a posudzovali sme, do akej miery boli zrealizované reformy. Samozrejme, toto je veľmi náročný postup aj na čas a dôležité je, aby to prebiehalo veľmi seriózne a bola tam zabezpečená kontinuita. Ako sme vlastne postupovali pri vypracovaní toho zoznamu? Bola tu položená otázka, či to bolo nejaké svojvoľné rozhodnutie, že sme vlastne uprednostili tie tri štáty. Ja som pevne presvedčená, že tie správy, ktoré vypracovala komisia, bol, tak tu sme postupovali veľmi obozretne. Tu sme posudzovali ten pokrok, ktorý dosiahli ktoré, ktoré dosiahli e, do, do tie štáty. A na rade všetky štáty súhlasili s hodnotením komisie. Samotné výsledky boli prezentované ako aj konzultované so štátmi regiónu. Náš návrh tým pádom podporuje, že tie kritériá, ktoré boli zadefinované v cestovnej mape, boli splnené zo strany Srbska a Čiernej hory. To znamená, že nebolo to žiadne svojvoľné rozhodnutie. My sme mm, dospeli k záveru, že práve v týchto štátoch vládne najväčšia dynamika. Keď sme vypracovali náš návrh, bolo tak povedať všetko už ukončené. Samozrejme, bolo nutné prijať ešte niektoré opatrenia, teda ich uviezť do života, lebo už boli vypracované v forme dokumentov. Ešte čakáme na dve správy, ktoré sa týkajú pokroku pri implementácii jednotlivých opatrení v týchto dvoch štátoch. V polovici októbra plánujem vykonať ďalšiu hodnotiacu misiu a tam posúdime tie kritériá, ktoré sú súčasťou cestovnej mapy a posúdime, či boli naplnené. V tejto súvislosti sme zistili, že Albánsko a Bosna a Hercegovina vykonali obrovský pokrok v súvislosti s výzvou liberalizáciou ale zistili sme, že na druhej strane sú tam štyri skupiny kritérií, ktoré sú uvedené v cestovnej mape, kde ide o konkrétne opatrenia, ktoré ešte neboli zrealizované. Následne bude dôležité posúdiť to, či sa skutočne vykonala implementácia a potom môžeme povedať, či tieto štáty splnili kritéria. Samozrejme možné prijať aj teraz politické rozhodnutie v tom zmysle, že to, čo bolo vykonané, stačí a tak bolo možné dospieť k tomu záveru, že tie príslušné kritéria boli naplnené. To je politické rozhodnutie. My si musíme ale položiť otázku, ako by takéto rozhodnutie ovplyvnilo budúcnosť našej vízovej politiky a aká by vlastne, aká by vlastne pôsobila komisia voči vám, voči členským štátom oblasti vízovej politiky, keby sme tam kde sme otvorili možnosti pre nejaký štát, keby sme zrušili výzvu povinnosť pre občanov istého štátu, musíme si uvedomiť, že sme zadefinovali kritéria. Dôležité je, aby sa dosiahol pokrok čo najrychlejšie. Dôležité je, aby štáty urýchlili nevyhnutné reformy, a vidíme, aká je situácia v štátoch Západného Balkánu. Musíme si zároveň položiť aj otázku, či chceme vykonať detálne hodnotenie a či sa chceme držať tých nadradených politických cieľov. Návrh komisie odzrkadluje tento vyvážený prístup. Samozrejme za predpokladu, že existuje politická vôľa postupovať ďalej a uzavrieť celý ten proces. Keď všetky štáty splnia príslušné kritériá, tak sa vypracuje ďalší návrh. A ešte ďalšia poznámka. S veľkou pozornosťou sme si prečítali správu parlamentu. Tam sa potvrdzuje, aká je dôležitá táto téma – a preto musím na tomto mieste zopakovať. My sme veľmi radi, že sa môžeme opierať o politickú podporu zo strany parlamentu. Čo sa týka tých pozmeňujúcich návrhov s hviezdičkami, áno, to máme s tým skúsenosti, sa týka Rumunska, to bolo v roku 2001, Vtedy tam bola správa komisie, ktorá nebola vypracovaná až tak detailne ako to, čo máme teraz v dispozícii. Táto správa nebola zverejnená a na základe tejto správy rada svojho času rozhodla, že tá hviezdička sa škrtne. A takto sa potom mohla zrušiť vízová povinnosť pre štátnych príslušníkov Rumunska. správy parlamentu v tejto otázke. Zdá sa, sa neriedi týmto právnym princípom. A ešte zodpoviem pár otáz- otázok, ktoré položili ctení poslanci. Čo sa týka kontroly hraníc medzi Srbskom a Kosovom, tak toto je bod, ktorým sa zaoberala aj správa komisie. Samozrejme, komisia má záujem vykonať verifikačné misie v lokalite, aby sa preverilo to, že sa zrealizovalo to, čo bolo dohodnuté medzi srbskými a kosovskými orgánmi. Toto bude predmetom detailnej verifikačnej misie, ktorá sa uskutoční v polovici oktobra. Takto chceme zabezpečiť to, aby platili rovnaké bezpečnostné kritéria pre celú hranicu, aby to boli štandardy, ktoré sa týkajú celého regiónu, lebo dôležité, aby tie štandardy boli rovnaké. Potreba bezpečnosti je rovnaká a my sledujeme aj rovnaký prístup. Čo sa týka otázky, otázky o mikroštátoch a vízovej povinnosti, myslím si, že potom môžeme diskutovať po obede. Podľa mňa tu ide o úplne iný kontext. A to preto, lebo komisia už v roku 2006 dospela k názoru, že mikroštáty naplňajú kritéria a tým pádom môžu byť zahrnuté do pozitívneho zoznamu. Máme určité právne vzťahy s týmito štátmi a takto sa garantuje vzájomnosť na 100% pre našich občanov, a teda čo sa týka našich občanov Európskej únie, tak vychádzame z toho, že musíme mať dohody o výnimkách pri vízovom styku, ktoré sa týka tretich štátov. Štáty Balkánu ale nespadajú pod tento kontext. Tu ide totiž o štáty, ktorým bola ponoknutá perspektíva vstupu do Európskej únie, ktorá bola potvrdená viacejkrát na politickej úrovni. V tejto súvislosti je komisia toho názoru, že nie je nevyhnutné mať takýto typ dohôd. To znamená, že keď sa teda zverejní tento návrh a sa implementuje to úplne iný kontext. To znamená, že vzťahy k Západnom Balkánu sú úplne iné a ten prístupový proces, tá európska perspektíva, ktorú sme ponúkli týmto štátom, to veľmi mení situáciu. Zároveň si to vyžaduje úplne iný prístup k otázke liberalizácii víz. To znamená, že tá situácia porovnaní s mikroštátmi je úplne iná. A teraz už posledná pripomienka z mojej strany. Viacerí členové vášho výboru spomínali problém tzv. passport shoppingu. Toto je problém, ktorý je veľmi vážny a sme sa veľmi nad tým zamýšľali, keď sme pripravovali samotnú cestovnú mapu a celý proces zo strany dotknutých štátov sme dostali záruky, ako aj presné informácie o tom, aký čas bude nevyhnutný na to, aby e, občania získali príslušné pasy alebo príslušné občianstvo. Tri štáty nám predložili štatistiky. Dostali sme aj veľmi detailné správy. Vieme, ako dlho to trvá, kým získa niekto štátnu príslušnosť a vieme, ako dlho trvá, teda kým dostane e, človek takýto súhlas. Rovnako vieme, ako dlho trvá, kým e, sa vybaví žiadosť o nový pas. Ak sa nám podarí to, čo spomínal podpredseda Baro, aby sa celý ten proces ukončil v roku 2010, teda aby sa vypracoval nový návrh, keď budú splnené kritéria zo strany všetkých štátov, tak si myslím, že to riziko tzv. passport shoppingu bude vtedy už veľmi nízke. Ďakujem pekne. A questo punto la parola alla relatrice. Ďakujem. A teraz by som udelil slovo pani spravodajkyni, aby zhrnula diskusiu. Uh, uh, um, Pokúsim sa byť stručná, rýchlo hovoriť. Vítam to, ako sa vyjadrili moji predrečníci, myslím si, že väčšina podporuje základnú líniu, ktorá sa vynie môjim návrhom a táto základná línia je zasa v súlade s návrhom pani Fajon z Libe. Myslím si, že to, čo sa navrhuje v týchto dvoch výboroch, je naozaj vyvážený prístup ako to správne spozorovali aj zastupcovia komisie. Je to aj politický postoj a zahrňa to všetky krajiny pod ten istý štandard. Nepredkladá sa tu nový na návrh na ďalší rok a práve naopak zdá sa, že sa rozptýľujú pochyby komisie, či sú tieto krajiny kvalifikované, či splňajú kritéria. Ale príjma sa tu prístup ktorý sa týka porovnávacích štandardov. Podľa mňa takýto prístup sa musí zachovať. Je mi ľúto, že pán doktor Tanaka odišiel, pretože zásadne s ním nesúhlasím v tejto konkrétnej veci. Myslím si, že lídry by mali byť odmenení a nie zdržovaní tými, ktorí meškajú za svojim plnením kritérií. Samozrejme, že to tak nie je. Podľa mňa treba, aby všetci postupovali viac menej rovnako. A v tomto s pánom Tanokom nesúhlasím. Čo sa týka ďalšieho názoru táto správa sa snaží zjednotiť tieto krajiny, vyslať politický signál, ale v rámci odborného a technického riešenia vôbec sa nesnažíme podmínovať proces tvorby cestovných map. Čo sa týka toho, kto vlastne má najväčšiu moc, tak to má v rukách komisia. Podľa mňa tu neadaptujeme skúsenosti z Rumunska v 80. rokoch. Myslím si, že tie krajiny, ktoré postupujú pomalšie smerom k schváleniu, myslím si, že sa im nemá čo odpúšťať, že majú naozaj splniť všetko to, čo aj ostatné krajiny. A vážený pán predseda, musím povedať, že s vami nesúhlasím ja nenavrhujem, že by Európsky parlament sa mal zdať svojich princípov, predpokladov. Povedala som, že súhlasíme s celkovým cieľom komisie a to si môžeme dovoliť povedať, či súhlasíme alebo nesúhlasíme. Podľa mňa sme iba trošku zreštrukturalizovali ich návrh, a aby neboli dva návrhy. Podľa mňa toto vyjasňuje situáciu. Veľmi súhlasím s poznámkami pána Posalta, konkrétne s definovaním bezpečnosti širokým strategickým spôsobom. Ako tieňová spravodajkyňa v Libe Pracujem s informačným systémom súvisiacim s vízami. Nikto nie je ochotnejší ako ja uvoľniť vízový režim, ale čo sa týka toho, či sa splnili podmienky pre oslobodenie od víz, žiaľ aj tieto krajiny musia splniť porovnávacie štandardy, parametre, kritéria. Myslím si, že aj v dokumentoch sa to potom bude odrážať. Je to skrátka strategický koncept, že by sme niekoho neistotu na Západnom Balkáne zosilnili takýmto prístupom. To si nemyslím. Veľmi si vážim názory e, istej menšiny rečníkov v tomto výbore, konkrétne vo vzťahu ku Kosovu. Nejde tu o pokus podmínovať pozíciu tých členských krajín EÚ, ktorí ešte neuznali Kosovo za nezávislý štát. Čo sa my pokúšame urobiť, je sklbiť diplomatické stanovisko a právne stanovisko s trošku pragmatickým stanoviskom v tom, ako ďalej s kosovskou situáciou. Je tu trošku odlišnosť v vyjadrovacích prostriedkoch od medzi môjim návrhom a návrhom pani Fajon. Možno, že nie všetky moje navrhované formulácie sa dostali do finálneho znenia, ale myslím si, že tá veta hovorí to isté, bez toho, že by sme brali, že by sme ohrozili alebo neuznali niektoré právne nároky a tak ďalej. To dúfam dáme do poriadku. Myslím si, že súhlasím aj s pani, ktorá povedala, že sa tu v podstate nenavrhuje nič iné, ako to, že všetky štyri krajiny, ktoré zatiaľ nesplnili kritéria, sa má s nimi zaobchádzať rovnakým metrom, majú sa merať rovnakým metrom. Problém návrhu komisie bol v tom, že sa pokúšali zapojiť všetky krajiny, aj tie, ktoré sa nekvalifikovali ako splňajúce kritória. Keby sa boli kvalifikovali, tak by nebola vznik, nebol by vznikol problém s poslednými dvoma zaostávajúcimi krajinami. Bol to návrh, ktorý mal ako keby dve vrstvy. Takže ja som len tento návrh prepracovala, aby to sledovalo logiku. Myslím si, že to je už môj záverečný, záverečná poznámka. Tešila ma práca v tomto výbore. Dúfam, že tí z vás, ktorí nesúhlasia s niektorými podružnosťami, sa môžu zhodnúť aspoň na pragmatickom postoji k posove a nejdeme podminovávať a spochybňovať žiadne kritéria. To nie je našim úmyslom. Ani to nie je pri ten prípad, podľa mňa žiadne oslobodzovanie od víz, pokiaľ nesplníte povinnosti. Je to dobre aj pre tieto krajiny a je to dobre aj pre našu bezpečnosť. Dúfam, že komisia podporí e, záverečné hlasovanie. Ďakujem. Eh, Ďakujem vám za vašu prácu aj za váš entuziasmus. A chcel by som pripomenúť eh, kolegom, že posledným eh, termínom napríklad nepozmenujúcich eh, návrhov je 1. október a pozmenujúce návrhy sa majú prezentovať buď v angličtine alebo vo francúzštine. Ďakujem vám. A teraz sme sa vrátili k predchádzajúcemu bodu. Prosím vás o chvíľku strpenia. Teda ide o ten nástroj stability a chcel by som udeliť slovo ešte pani poslankyni Brandner, pani spravodajkyni aby mohla znova, znova položiť svoju otázku e, komisii. Ďakujem pekne za to, že ste mi dali slovo a že e, ospravedlňujem sa, že sa vrátim k, e, k tejto téme. Ospravedlňujem sa teda aj komisii. Je, viem, že čas je už pokročilý, ale dúfam, že pár minút strpenia ešte budeme mať. Chceli by sme zdôrazniť, že e, e, súhlasíme e, s vašim návrhom a že sa chceme prispôsobiť teda rozsudku súdneho dvora. Súhlasíme aj s tým rozšírením na teda verejné súťaže, obstarávanie a teda aj zmeny, pokiaľ ide o článok 4.1 ale chcela by som povedať, že chceme mať jasnejší obraz o celej stratégii a celkových cieľoch a Zaujímalo by nás, ako dopadli projekty, ktoré boli doteraz e, financované, e, predtým, než teda e, to vo všeobecnosti rozšírime. Takže ešte chcem povedať, že vítame informáciu, ktorú sme dostali teraz k tomu centru v Alžíri. Takže ďakujem za to, čo sa doteraz dosiahlo v tejto rozpočtovej línii. A vo všeobecnosti by som chcela povedať, že vítame lepšie eh, eh, podávanie informácií Európskom parlamentu a eh, teda dôkazom sú už aj tie prvé kroky dnes. A vítame ďalšiu spoluprácu v budúcnosti a potom posledný bod partnerstvo za mier a posilňovanie miera. Chcela by som sa spýtať, ako chcete posúvať v tejto oblasti Zatiaľ e, boli vypracované štúdie, konali sa workshopy a my máme pocit, že by bolo treba urobiť nejaké ďalšie kroky a chcel by sa spýtať, ako to vyzerá v tejto oblasti. A potom na záver, ako to vyzerá s e, e, financovaním programu v oblasti potravinovej. A neviem, či by sa k tomu nemal vyjadriť aj výbor pre rozpočet. Ďakujem pekne. A teraz na záver. A, a by som e, udelil slovo pani Luis e, Kamíra za e, Európsku komisiu. Ďakujem pekne za podporu. Ďakujem pekne za podporu. Uh, Ďakujem pekne za podporu nástroja stabilitu, nástroja stability a za to, že poskytli pozitívnu analýzu najmä spravodajkyni aj za to, aké, ako sa zapracovali potreby eh, Rady komisie a parlamentu, čo sa týka právneho základu. Oceňujeme to, že nás parlament podporuje, čo sa týka rozsahu pôsobnosti, ktorý chceme rozšíriť. A to naozaj je dobrá vec v kompetenciách spoločenstva. A možno AFET bude mať eh, pocit, že ak, ak bude mať afet pocit, že treba viac informácií mu dodať, v rámci článku 4.1 sa budeme snažiť vysť v ústretí a budeme sa snažiť lepšie pochopiť vaše potreby. Myslím si, že keď zvýšime e, pridelené rozpočtové prostriedky zo 7% na 10%, že to naozaj pomôže odvrátiť obavy o to, že sa bude pokračovať, nebude pokračovať s projektami v oblasti napríklad verejného zdravia a to sú naozaj projekty, ktoré sa týkajú samotného srdca, občianstva, občanov v Európskej únii a preto také stratégie, ktoré zabezpečia pokračovanie programov, ktoré už bežia a ich financovanie sú veľmi dôležité. Je tu totiž to riziko, že regionálne a transnárodné projekty sa nedajú vyriešiť izolovaným spôsobom. Pomyslite si na pandémie, pomyslite si na energetiku, dodávky energie, všetky tieto veci pre občanov alebo boj proti kriminalite. Takéto programy potrebujú zvýšenie financovania a budú potom efektívnejšie. Môžeme lepšie odpovedať na takéto hrozby. Po tretie, budeme sa snažiť zlepšiť spoluprácu a dialog s výborom AFET, aby sme vám poskytli maximálne množstvo informácií o implementovaní našich programov. Už tento rok v výročnej správe o implementácii IFS sme pripojili prílohu o jednotlivých projektoch, kde boli jasné opisy toho, čo sa pripravuje a či sú tam nejaké krízové alebo obťažné problémy a úskalia a budeme sa snažiť podobne postupovať a ďalej informovať vás o plnení kritérií. Čo sa týka partnerstva, Uvedomili sme si problémy, ktoré máme s kapacitou pri implementovaní takýchto typov programov a aj našu kapacitu zapojiť občianskú spoločnosť trošku zásadnejším spôsobom. Máme tu dialog s Hansaverov dialog e, s mimovládkami a máme tu štúdiu, kde zástupcovia z občianskej spoločnosti a ľudia, ktorí poznajú interné štruktúry komisie, ktoré pripravili, pretože si musíte uvedomiť, že musíme aj článok 4.3 rešpektovať a aplikovať veľmi prísne rozpočtové limity. Práve sme dostali správu, ktorá odporúča E, isté zaujímavé veci. Odporúčame ju pre spravodajcov, aby si ju prečítali. A budeme mať ďalšie stretnutia. Aj táto správa hovorí o stretnutiach so zástupcami mimovládok. A napokon by som chcela oceniť úsilia výboru AFED, čo sa týka škrtov v rozpočte. Oceňujeme aj vaše úmysly prerokovať si túto vec s rozpočtovým výborom a vzbudiť pozornosť finančných autorít. Nebudem už hovoriť ďalej, chápem, že čas takmer uplynul, ale som k dispozícii. Ak chcete ďalšie informácie, som tu. A pozri- ak chcete sa zoznámiť s perspektívom komisie, sú tu aj moji kolegovia z komisie, ktorí veľmi radi vám pomôžu vzájomne pochopiť e, aj vaše aj naše potreby, aby sme pri prvom čítaní sa navzájom chápali, pretože poznáme všetci dôležitosť týchto nástrojov, stabilita, bezpečnosť, mier vo svete sú dôležité aj pre Európsku úniu, ale aj pre celý svet. Ďakujem. E, Ďakujem vám pekne. E, chcel by som teraz e, uzavrieť našu prácu do poludnia. Uvidíme sa po poludni.